Good morning, ladies. Pekné dobré ráno, dámy a páni. Sme trošku v omeškaní, už je 9.10 no a mali by sme začať dnešnú schôdzu. Rád by som tu privítal vás všetkých na spoločnom vypočutí výboru AFET a e DV ohľadom medzinárodnej spolupráce v oblasti susedstva v, ra- eh, v súvislosti s viacročným finančným eh, programom Ide o návrh komisie pre nástroj e, susedskej spolupráce, rozvojovej spolupráce. Je to veľmi dôležitý postup, ktorý určí, akým spôsobom e, rozvojovú pomoc EU e, v hodnote 90 miliard sa vynaložil v nasledujúcom období. Európsky parlament je do toho zaangažovaný v rámci E, bežného legislatívneho mm, procesu spolu s DVFID. E, v súvislosti e, s postupom máme ne, pri najmenšom 4 spolu spravodajcov, dvaje z AFETu, dvaje z DV, pripravujú správu, mali by ju ukončiť do konca tohto mesiaca. Dne, cieľom dnešného vypočutia je vyhodnotiť, do akej miery nový nástroj umožní nám pracovať a efektívnejšie ako globálnemu e, hráčovi a budeme podporovať dlhodobo udržateľný rozvoj demokracie a ľudské práva. Vo svojich dokumentoch, e, ako ste videli, budeme mať dva panely. Prvý panel e, rozvoj financovania a koherentný rozvoj po pre neskôršie obdobie a druhý panel bude diskutovať o tom, ako urobiť, aby sme pracovali efektívnejšie ako e, globálny hráč. E, Dovzám slovo pánovi Gerencovi, ktorý bude spolupracovať, ale predtým e, slovo má pani McKevin ako spolupredsednička. Ďakujem pekne. Je tu skupina z Plan International. Práve prichádzajú. Chcela som vám povedať, že sem príde skupina Plant International, budú tu zúčastnení Medzinárodného e, dňa a týždňa pre mm, devčatá. E, na našom výbore hovoríme o tom, akým spôsobom e, Európska únia bude financovať mm, rozvojovú pomoc a som presvedčený, že to bude veľmi dôležitý rozmer, ktorý sa týka devčat a žien. Ďakujem pekne, že ste mm, sem prišli dnes ráno. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia, Púšťame sa teraz do prvej časti vypočutia. Budeme sa venovať politike rozvoja a taktiež dopadu zmien po tomto novom nástroji, aký by mohol mať na túto politiku rozvoja. Vidíme, že je mnoho otázníkov v súvislosti s týmto nástrojom. Niektoré sa budú môcť vyjasniť až po ukončení rokovaní a taktiež po, po tom, ako sa začne nariadenie presadovať do praxe. Viacero bodov sa musí objasniť už od teraz a tiež by sme mali čo najlepšie ich nastaviť tak, aby tento nástroj 10 miliard eur dokázal čo najefektívnejšie zodpovedať na naše potreby, čo sa týka rozvoja v tretich krajinách a iných politických oblastí EÚ. Teší nás a veľa si slobujeme od tohto vypočutia. Veríme, že sa dopracujeme k väčšej jasnosti, najmä, že budeme mať možnosť vypočuť si tých, ktorí budú poverení rozbehnutím mm, finančných projektov po tomto novom nástroji, teda mimovládky, ktoré sú tu zastúpené a konkrétne ich e, zastupuje Concord. Koherentnosť v našej vnútornej politike a taktiež v vonkajšej politiky, ale tiež medzi externými politikami navzájom e, je mimoriadne dôležitá, a tak ako je to počiarknuté aj v zmluve. K tejto veci by sme mohli hovoriť e, v kontexte rozvoja a tiež nakoľko sú koherentné politiky rozvoja a je politiky rozvoja udržateľnej povahy. Verím, že um, v spolupráci s OECD, ktorá je tu tiež zastúpená, sa dopracujeme ku konkrétnejším um, poznatkom o využití tohto nástroja a iných nástrojov, ktoré sú k dispozícii v súčasnosti. Tiež máme v diskusii prítomnú pani Ebu Dolman, ktorá je vedúcou oddelenia pre politickú koherentnosť a udržateľný rozvoj na úrovni OECD a tiež pani Alba Finn, ktorá zastupuje Save the Children, ktorá sa ujme slova v mene Concordu, teda Konfederácie európskych mimovládok, ktoré sa zameriavajú na rozvojú pomoc. Teraz teda dostávajú slova e, naši hostia, majú maximálne 7 minút, každý z nich. Navrhujem teda, aby pani Eba Dolman bola prvou, ktorá začne ako rečnička. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Musím sa priznať, že keď organizátori ma oslovili eh, a spomenuli názov financovania rozvoje, váhala som, či to mám prijať, pretože mm, som myslela, že možno, že kolegovia z iného útvorov eh, by vedeli o tom lepšie rozprávať. Keď diskutujeme a vyjednávame o tých odporúčaniach, ktoré vzniknú um, po rokovaní 24. oktobra. Myslím si, že um, to bude pre nich vhodná príležitosť viedriť sa o tom tam a že tak aj urobia. Zároveň som rada, že som mohla sem prísť, um, aby som poukázala na to, prečo koherentná politika je tak dôležitá z hľadiska zabezpečenia a plnenia cieľov dlhodobého udržateľného rozvoja s tým, aby sme neponechali niekoho bez pomoci. To je pre nás kľúčová priorita. Pre mňa je to e, e, e, príležitosť vysvetliť, prečo tento nástroj je taký dôležitý najmä vzhľadom na tom, že cieľ 1714 má konkrétny cieľ posilnenie koherentnosti tejto politiky z hľadiska dlhodobého rozvoja. Ako všetci vieme, Títo cely sú odlišné od predchádzajúcich cieľov, e, rozvojových cieľov, majú širší záber a zohľadňujú e, interakciu medzi jednotlivými cieľmi a rozmermi dlhodobo držateľného rozvoja e, volajú po vyváženom prístupu, prístupe a uvedomujú si, že z tieto tri rozmery dlhodobo držateľného rozvoja majú svoje vlastné druhy chudoby zároveň. Toto všetko zohľadne nielen cez hraničné vplyvy, ale aj medzigeneračné vplyvy. Uvedomuje si, že existujú určité kompromisy medzi krátko a dlhodobými cieľmi a takisto vnútornými a medzinárodnými cieľmi. Po tretie, ide o dôležité inštitucionálne mechanizmy, ktoré treba zmeniť, aby sme riešili tento zložitý program vzhľadom na existujúce synergie a určité kompromisy, ktoré sú samozrejme. Máme tu definíciu, mali by sme eh, predovšetkým vymedziť náš prístup PCDSD e, e, vnímame ako nástroj na integrovanie sociálno-ekonomické rozmery dlhodobého udržateľného rozvoja na všetkých etápach procesu vypracovania prístupov, aby sme podporili e, synergii a kompromisy, ktoré sú potrebné vo všetkých troch rozmeroch. Uvediem príklady, keď máme navzájom superiace požiadavky na zdroje. Cieľ posilnenia obnoviteľných zdrojov môže ísť do rozporu s ďalším cieľom boje s chudobou a takisto využívania jednotlivých plodín takisto dotácie niekedy deformujú konkurenčné prostredie Mm, niekedy to spôsobuje misie, ktoré sa šíria po celom e, svete e, existujú sociálne nástroje, pokiaľ ide o redistribúciu alebo znečistenie ovzdušie, čo znižuje e, očakovanú dĺžku života. Ďalší príklad je boj proti nezákonným finančným tokom a praniu špinavých peniazy. To môže znamenať väčšie transakčné náklady pri e, prevode prostriedkov pracujúcich v zahraničí. Domnívam sa, že musíme vnívať títo eh, možné kompromisy medzi eh, blahobídom vo vnútri krajiny, teraz a tu a inde. Treba zohľadovať cez hraničné vplyvy a to, čo sa stane neskôr. Keď sa tak eh, pozrieme podrobnejšie na prípravu politiky, môžeme uvítať ten pokrok Európskej únie v oblasti obchodnej politiky v snahe e, podporiť chudobnejšie krajiny v GSP, ale treba si uvedomiť, že e, pri znižovaní e, emisí uhlíka domov je tu trend toho, že importujeme viac ocele, cementu a ďalších produktov, ktoré sú náročné na uhlík zo zahraničia E, samozrejme, e, vítame zniženie subvencovanie e, polnohospodárstva, ktoré deformuje trh, ale musíme to zvažovať v svetle toho, že máme obrovské nehospodárske využívanie potravín a treba si uvedomiť spotrebu vody vo vnútri krajiny Mm, musíme e, mm, zvažovať pri e, e, pestovaní rôznych plodín ako kávy, alebo napríklad my importujeme veľa soje a to má veľký vplyv na životné prostredie a zároveň sa to využíva ako krmivo pri mm, chove zvierat. Vrátim sa k odporúčaniu dát E, z z roku 2012, keď sa to robilo naposledy. V tom čase sa odporúčala v Európska únie naďalej zjednodušovala, modernizovala spoluprácu tým, e, že bude znižovať počet rozpočtových e, riadkov, bude zosolaďovať rozvojový nástroj a rozvojový fond bude zefektívňovať postupy a zvyšovať e, súlad medzi regionálnymi a tematickými programami. Takisto treba zabezpečiť väčšiu efektivitu, včasnosť a prúznosť na úrovni jednotlivých programov a nástrojov. Domnievam sa, že uvedená správa ako aj správa, ktorá sa zverejnila najnovšie, e, hovorí o tom, že tento nástroj pre spoluprácu zväčšuje flexibilitu, zvyšuje efektivitu. Treba si však uvedomiť, že krátkodobé priority, alebo je tu riziko toho, že krátkodobé priority eh, budú predvládať nad dlhodobými cieľmi dlhodobo udržateľného rozvoja a boja proti chudoby. chudobe. Čiže vnímame koherentnosť politiky e, e, prostredníctvom piatich úrovní. Jednak ide o koherentnosť s jednotlivými zdrojmi a druhmi financovania. Z tohto hľadiska domnievam sa, že tento nástroj sa uberá správnym smerom z hľadiska flexibility a zefektívnenia zjednodušenia postupov e, rozvoju, financovanie rozvoja bude dôležitým nástrojom znižovania chudoby a zabezpečenia koherentnosti medzi zdrojmi a typmi financovania bude tiež mať svoj dôležitý vplyv. Treba si položiť otázku, či ideme dostatočne ďaleko pri zohľadňovali e, ďalších možných nekoherentností pri naplňaní celkového cieľa e, dlhodobého rozvoja, aby nikto nezostal pozadu. E, ponechám túto priesvitku a je tu ešte e, ďalšia so e, závermi, pokiaľ ide o rámec hodnotenie koherentnosti politiky dlhodobého rozvoja. A potom e, to uzavriem. Keď hovoríme Vypočujeme ešte bližšie informácie o jednotlivých nástrojoch od mojich kolegov a ostatných rečníkov. No, Ďakujem pekne. Teraz sa dostáva slovo pani Alba Finna. Nech sa páči. Uh, thank you. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste poskytli našej organizácii e, príležitosť vyjadriť. Eh, volám sa Anna Finn, som Save the Children, takisto eh, som vo vedení Concord Europe. Ide o Európsku konfederáciu pre rozvoj a pomoc. Je tu 55 mimovládiek, ktoré zastupujú viac ako 2600 mimovládnych organizácií. Všetci súhlasíme s tým, že tento nástroj znamená niečo nové Spolu s vami e, sa snažíme e, zorientovať, ako bude fungovať tento nový prístup, ale najprv povieme o pozitívach. E, vidíme tu viaceré pozitíva vo všeobecnosti. Veľmi nás zapôsobila väčšie dôraz na vonkajšie aktivity. Vidíme tu viaceré príležitosti pre tento nástroj, napríklad angažovanie e, občianskej e, spoločnosti. Je to príslušná e, balíček 90% sledovateľnosť. No, Myslím si, že to sa zachová v rámci ďalších rokovaní. Vítame nový geografický prístup. Je tu jasný znak toho, že Európska únia chce lepšie integrovať rozvojový a humanitárny prístup Takisto zohľadenie ľudských práv je veľkým prínosom. Vidíme veľký priestor na zapracovanie SDG a pokiaľ sa zmení e, formulácia, by bolo jasné, že je to v stredobode pozornosti nástroje. Vítame väčšiu flexibilitu, domnievam sa, že dôraz na flexibilitu zachádza priďaleko a neuberá sa to správnym smerom. Viedrim sa k tomu podrobnejšie neskôr. Pokiaľ ide o vyvaženie jednotlivých e, predstav e, o príležitostiach, nás tiež znepokojuje. E, tento nástroj skúbuje viaceré oblasti politiky, avšak e, v súčasnosti nezabezpečuje rovnováhu medzi rozvojom a zahraničnou politikou aby nástroj, rozvojový e, nástroj bol efektívny, treba zodpovedať niekoľko otázok. Predovšetkým ciele, rámec a princípy treba upraviť, aby sme zahrnuli explicitný odkaz na e, dlhodobý udržateľný rozvoj e, ničenie chudoby, zvýšenie kvality a dlhodobá kľúčová politika Eh, je to agenda 2030 SDG, Európsky konsensus a Parížská dohoda. Toto všetko musí byť jasne viedrené ako eh, eh, rámce našej politiky. Ako viacerí z vás nás nepakujú otázky riadenia a zodpovednosti, monitoringu a hodnotenia. Domnievame sa, že v súčasnosti to sú slabé miesta a nás znepokuje tento dôraz na flexibilitu, e, pokiaľ ide o pilier e, e, rýchlej reakcie a podúška, bezpečnostná podúška. Myslím si, že e, je tu neprimerený dôraz na záujmy Európskej únie a chýba tu zodpovednosť pred Európskym parlamentom. Rade si vypočujeme e, názory našich kolegov z parlamentov. Trochu nás znepokojuje tradičný prístup napríklad aj k otázke migrácie E, pri, považujeme to za nepriateľné a domnievame sa a dúfame, že títo podmienky počas rokovaní sa odborajú. Predložili sme konkrétne pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o nariadenie a prílohe. Ponechala som kópie toho vonku. Je to kópia pozmenujúcich návrhov, pokiaľ ide o de- práva detí. Pripravili sme to s koalíciou e, pre práva detí. Je to pri vstupe do tejto miestnosti. E, sú tu pozmeňujúce návrhy, e, ktoré e, preberajú určité pozitíva z existujúcej úprava DCR, DCSP. Mnohí z nich boli podporené vámi v parlamente. Hm, vidíme, že je tu veľa pozitív, ktoré boli v narení FSD, ale teraz nie sú prítomné a rozvojové cieľe nie len sú obchodné e, cieľe, musia zahrňať rodové otázky, životnú prostredie, otázky vyhovania sa plateniu dane, e, e, posúdenie stiažnosti. Myslím si, že sú tu potrebné aj efektívnejšie záruky. Je dôležité, aby sme mali väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o benchmark 20 ľudského rozvoja v geografických tematických pilieroch a sme zvedaví, ako sa s tými bude narábať do budúcnosti, ako to budeme monitorovať. Chceme to posilniť, aby v jednotlivých článkoch nariadenia to bolo explicitne e, viedrené, aby to neboli iba všeobecné záväzky. Chceme tiež e, navrhnúť e, určité veci v oblasti monitoringu a 20% hranici. Rodové sa dostali na vedľajšiu koľaj prístup k ženám ako zrniteľnej skupiny. Eh, je to v prílohe a je to spolu s deťmi. Eh, ženy a deti sú jedinečné eh, príležitosti pre investície a to treba v každom prípade ozrkadliť v nástroje. Nesmeme miešať rodobrovnosť s poskytnutím väčších pravomocí pre ženy, i keď tieto otázky sú navzájom prepojené Domnievame sa e, však, že kombinovanie týchto oblastí uberá na význame našich záväzkov. Hovorí sa o tom, že 80-percentný cieľ e, adresných aktivít musí ísť na rodové aktivity a 20% na špecifické aktivity v oblasti e, rodovej rovnosti. Títo benchmarky sa musia dostať do normatívnej časti nariadenia, aby sa respektovali E, v otázke životného prostredia a zamestnanosti. Tento nástroj nie je dostatočne ambiciózny. Po uplynulom lete sme svedkami e, e, veľkých škôd na životnom prostredí a klíme. Sme za to, aby tento cieľ sa zvýšil na 50 aby bol v súlade s závažnosťou situáciou a treba zvýšiť celkovú udržateľnosť rozvoja, aby tento nástroj bol tomu nápomocný. Vítame e, špecializovaný dôraz na občianskú spoločnosť, Avšak úloha občanskej spoločnosti nie je náležitým spôsobom vyjadrená v nástroje. Chceme mať e, jasný nástroj pre občanskú spoločnosť, e, pre e, geografický pilier. Ide o väčšie krátenie prostriedkov po celom svete. Možnosti pre občianskú spoločnosť sa znižujú. Je tu veľká strata rozpočtu a Mm, obsahu eh, mm, v prospech eh, mm, bezpečnostnej podušky, eh, za ktorú nik sa nezodpovedá. Chceme získať konkrétne čísla a voláme po zvýšení tematického piliera, najmä pokiaľ ide riešenie globálnych víziev. A napokon v otázke migrácie migrácie sa venuje e, veľká pozornosť, možno, že neprimeraná. V tomto nástroje sme za to, že migračné aktivity únie sa musia riadiť dlhodobým prístupom, ktorý sa ohľaduje rozvojové cely s e, dôrazom na ľudské práva, aby sme ovplyvnili silné vysídľovanie, aby sme pomohli tým e, regionom, ktoré čelia migračným tlakom. Akýkoľvek o e, odkaz na boj proti e, e, nezákonnej migrácii sa musí odstraniť a 10-percentný benchmark nemal sa zdôrazňovať na hranično bezpečnostné opatrenie. Domnievame sa, domnievame sa, že v budúcnosti sa, to, sa tam môže zneužiť, najmä ak neskôr dôjde k zhoršeniu prístupu k otázkam rozvoja zo strany budúcej komisie Veľmi sa tešíme na spoluprácu s vami a na dobré diskusie o e, tomto nástroje pre susedskú politiku rozvoja. Ďakujem pekne. Merci infiniment aux deux prém- Ďakujeme veľmi pekne. Dvom prvým rečníčkam A teraz e, dáme slovo tieňovým spravodajcom z výboru pre rozvoj Norbert Neuser a potom pani Eleni Deokarus, následne Judy Čarnity, Sanchez, Ignacio Corao a Jean-Luc Schaffhauser. Norbert, nech sa ti páči. <clears throat> Ďakujem pekne za tieto jasné vyhlásenia, jasné pozície. Myslím, že sú na mieste požiadavky na spravodajcov aj na Európsky parlament, aby sme všetko stanovili čo najjasnejšie Privítal by sa zemepisný prístup, taktiež by sme mali pamätať na flexibilitu v týchto nástrojoch. V správe podľa mňa by tiež malo byť uvedené, že boj proti chudobe je absolútnou prioritou a že sa musíme držať e, ustanovení z Parížskej dohody a v oblasti dobrej správy veci verejných sa musíme výrazne zlepšiť. Mali by sme e, zodpovedných v rozvojových krajinách intenzívnejšie zapojiť do rokovaní. A to by sa tiež malo v správe jasne uviesť. Prepač, Norbert, ak dovolíš. Z praktického hľadiska Portugalska, kabína je zrušená vzhľadom na práce neschopnosť tlmočníkov, ale je možné, aby portugalskí kolegovia hovorili po portugalsky, ale nemôžu portugalčinu počúvať. Ja sa teda pokúsim po nemecky pokračovať ďalej. Myslím, že eh, by sa malo zlepšiť zapojenie všetkých aktérov a to si bude vyžadovať aj nasadenie finančných prostriedkov. Tiež musíme jasnejšie popísať, aká je úloha parlamentu a tiež ako by sa mohla posilniť. V oblasti migrácie vlastne tá, tá téma je schopná prevalcovať úplne všetko tu je veľký tlak na členské štáty, ale myslím, že my ako odborníci na rozvojovú politiku to vnímame po svojom. Isté, že je treba urobiť všetko preto, aby sa migrácia rozumne dostala pod kontrolu, aby sa strahovala. Nemôže si to však vyžadovať iba krátkodobé opatrenia, predovšetkým dlhodobo musíme myslieť na riešenie. Ďalej hovorili ste o právach detí, o rodových aspektoch, o vychýbaní sa dňami povinností. Myslím, že všetky tieto oblasti by sa mali v správe jasne objaviť a okrem toho by sa malo jasne uviesť, aká je naša úloha v parlamente v kontexte tohto nástroja. Celkovo tento nástroj prináša mnoho pozitív, ale v mnohých oblastiach ešte stále e, je to nejasné a my sa musíme snažiť zlepšiť tieto kontúry výrazne. Ďakujeme pekne, Norbert. Teraz pani z Argentíny. Pani Teokarus nie je prítomná. Ďakujem. Európsky fond pre udržateľný rozvoj bol súčasťou tieto stratégie, ale to, trošku to tak uh, sa stratilo. Jeden, jedna z rečníčok e, to načrtla, ale nie je celkom jasné, ako to tam zapadá. Je to relatívne nový nástroj. My sme dosť intenzívne bojovali za to, aby tam boli záruky a aby sa to menilo tak, že to naozaj prispieje k znižovaniu miery chudoby. Ja by som sa rada opýtala, ako to vnímate vy, tak ako je to nastavené je to teda sice obsiahnuté v tomto nástroji, ale je to e, zároveň aj mimo. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím. Ďalšia otázka. Je na pani Dorman. by ste sa vyjadrili, že OECD e, vykonali peer review pred niekoľkými rokmi, kde vyzývate Európsku úniu, aby zoskupila prostriedky, aby bola flexibilnejšia, ale neuviedli ste Eh, ako sa staviate k tomu, čomu sa venujeme teraz? Je to zoskupený návrh? Je tam väčšia miera flexibility? Ja mám dosť pochybností, komu je táto flexibilita prospešná v konečnom dôsledku, ale rada by som pochopila, prečo ste žiadali takéto zoskupenie prostriedkov a flexibilitu, pretože k tomu ste sa nevyjadrili príliš. Ďakujem. Ďakujeme, Judith. Teraz Lola Sanchez. Lola Sanchez nie je prítomná. Ignacio Corao, ani on nie je prítomný. Pán Schaffhauser, Nie som tu vždy, ale snažím sa. Ďakujem pekne za slovo. Trošku ste ma zaskočili, ale predsa len niekoľko úvah, ak dovolíte. najskôr. Čo sa týka podpory Afriky, prečo toto blízke susedstvo miliarda ľudí v blízkej budúcnosti a tiež to, že nie je schop, nie, neexistuje možnosť zamestnať sa pre týchto ľudí v ich krajinách. To si vyžaduje z môjho pohľadu reguláciu ekonomiky a tiež istú mieru protekcionizmu. Isté, že u nás to platí a ešte o mnoho viac to platí u nich. Keď sa pozrieme na vývoj rozvoja našich krajín, vždy sme konfrontovaní s týmto krokom ochrany, rozvoja, otvorenosti, a taktiež um, programovanej otvorenosti hraníc. Toto teda moja prvá úvaha. Ďalej druhá úvaha. Prostriedky. Snažme sa mať dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli skutočne podporovať proces rozvoja z finančného hľadiska. Je týchto prostriedkov dostatok? Ja si nemyslím. Uvediem príklad. Vytvorili sme medzi rokmi 2012 a 2018 2600 miliárd v menách na úrovni Centrálnej banky, aby sa kupoval, skupoval verejný dlh. To sa vlastne doslova vytvorilo a nedarí sa nám e, zajistiť peniaze na to, aby sme sa postavili takto bohatstvo, To platí aj pre krajiny juhu Európy, tam by bolo potrebné investovať do rozvoja nového bohatstva, nie len do eh, politiky úspor, a to platí aj pre Afriku. Ďalej, tretia úvaha, to sa týka nastavenia, eh, ako funguje celkovo rozvoj. To platí aj v našich krajinách, aj v Afrike. Jednotný trh s jednotnou menou eh, posilňuje silných a oslabuje slabých. Teda vyžaduje si to regulovanú ekonomiku, taktiež investičnú agentúru, ktorá umožní viac sa zamerať na rozvoj pre krajiny juhu. Ale to platí aj pre Afriku. A v prípade Afriky my sa tu nehráme s krajinami, snažíme sa hrať s organizáciami, ktoré sú mimovládky, ale nikdy to nebudú oni skutočnými aktérmi rozvoja. Teda musíme sa snažiť úplne prehodnotiť náš spôsob ako sa staviame k rozvoju. Ďakujem pekne e, za slovo a ospravedlňujem sa za to, že som hovorila niečo dlhšie. Ďakujem aj my. Teraz dostáva slovo e, za radových poslancov pani Lozing ako prvá. Ďakujem pekne. Predpokladám, že mnoho cieľov vnímame koncenzuálne a diskutujeme tu o istých aspektoch financovania. Preto sa pokúsim konkrétne k týmto aspektom vyjadriť. A bola by som rada, keby sa nám podarilo viac vecí trošku skonkretizovať. V zahraničnej politike EÚ Často rezonuje pojem flexibilita. Jeden kolega z výboru pre rozvoj sa e, už tieto témy dotkol. Podľa mňa by bolo dôležité pohovoriť si o tom, čo skutočne chápeme pod pojmom flexibilita a aké dopady to má z praktického hľadiska. Keďže som poslankyňou vo výbore AFET, z tohto pohľadu To vnímam v tomto kontexte. A tak som nemala aj zaskupenie jednotlivých politických nástrojov, finančných nástrojov, aj tiež čo sa týka zoskupenia jednotlivých politických prístupov. Tiež mám na mysli konkrétne e, zoskupenie bezpečnosti, rozvoja a obrannej politiky. Kolega zo skupiny SAD už spomenul migračnú politiku a ja by som sa rada vyjadrila k tomu, aké zmysluplné je pre dlhodobo odhratilnú politiku rozvoja tento boj proti migrácii. Naozaj je to boj. nie je príliš o reguláciu alebo nejaké správne nastavenie a riadenie migrácie a keď sa teda pozrieme na jednotlivé nástroje, vidíme, že čoraz viac peňazí, ktoré sa míňajú na rozvoj alebo na dobrosoroveci verejných, dajme tomu z oblasti nástroja pre stabilitu a mier. Tieto prostriedky sa môžu využiť vlastne na hraničné kontroly a s tým súvisiace opatrenia. Spolupráca s africkými krajinami je vlastne predovšetkým v oblasti naplnenie cieľa boja proti migrácii. Preto sa chcem opýtať, nakoľko v tomto nástroji táto rozvojová spolupráca naozaj bude prospešná aj pre dlhodobo udržateľný rozvoj a tiež sa chcem opýtať, nakoľko z vášho pohľadu toto zoskupenie bezpečnostnej politiky teda respektíve boje proti migrácii v tejto súvislosti naozaj prinesie viac mieru, viac pokoja a taktiež e, viac dlhodobo zruteľnej politiky rozvoja a tiež e, aká dynamika vzniká týmto zoskupením. Vždy sa to e, celé zastrešuje tým veľmi vágným pojmom flexibility okrem toho. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Chcel by som vyzvať všetkých, aby neprekračovali dve minúty. Prosím, pokúste sa o to. Pani Heidi Hautala je ďalšia. Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že je na mieste byť um, naplnený obavami. V tomto procese sú uh, isté pozitíva. Podľa mňa, ak sa flexibilita správne využije, môže byť prospešná. Tiež si myslím, že ak sa to tematicky a geograficky viac zoskupí, zblíži, tak eh, to bude tiež prospešné, ale musíme sa snažiť o to, aby sme nevyhodili z vodou z vaničky aj dieťa. Ehm, to už naznačil kolegovia ehm, Neuhauser a taktiež z Argentíny. Eh, boj proti chudobe nie je tu dostatočne obsiahnutý a to sa nedá obhájiť podľa mňa. Nekápem, ako um, sa to mohlo takto presadiť a neviem, ako by sme to mohli napraviť. Eh, čo sa týka a prispievanie tohto nástroja k stabilite, k mieru. To sa tiež stalo súčasťou eh, tohto nového nastavenia. Dosť ma prekvapuje, že tak veľa cieľov a konkrétnych eh, krokov v tomto nástroji už nie je súčasťou eh, tohto spoločného nástroja. Spomedzi takmer 22 um, teda spomedzi všetkých eh, oblastí 22 politických oblastí bolo vypustených. Chcem sa pýtať našich expertiek, čo by malo byť cieľom tohto nástroja na boj za prispievanie k stabilite a k mieru. Teraz sa venuje veľká pozornosť vojenskému budovaniu kapacít. Podľa mňa eh, je to veľmi prekvapivé, vzhľadom na to, že Teraz sa objavuje nový návrh e, o Európskom nástroji premiére. Zvažuje sa to na úrovni rady v súčasnosti, teda aký je podľa vás cieľ za týmto všetkým. A ešte v neposlednom rade vypočuli sme si e, z úst zastupkyne OECD veľa o tom, ako sa e, dopracovať k skutočnej implementácii cieľov udržateľného rozvoja, ale vidíte, nejaké aspekty o tomto aj v tomto nástroji. Opakujem otázku pani z Argentíny. Ako vnímate tento nástroj vy? Ako podľa vás uplatňuje zásady, ktoré presadzujete vy s vašou organizáciou? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz predsednička výboru pre rozvoj Linda McKeven. Ďakujem, Charles. Ja mám niekoľko otázok, ale skôr by som ich adresovala komisii a ESVČ. Vieme, že zastupcovia komisie vystúpia v ďalšej časti. Moja prvá otázka. Súhlasím s, sa zastupňou Concordu, že to, čo v návrhu chýba, je o mnoho väčší dôraz na cieľe udržateľného rozvoja, na globálnu agendu a tiež na záväzky e, zo zmluvy, ktoré sa týkajú pomoci chudobným. Chcela by som sa komisie opýtať, či to, že skombinovali viacero nástrojov, či to spôsobuje nejaké problémy v presadzovaní tohto aspektu nástroja a návrhu ďalej, čo sa týka rodových aspektov. Tento týždeň je Európskym týždňom boja za práva dievčat. Táto komisia je najfeministickejšou komisiou, ktorú sme kedy mali. Je to podľa vás v súlade s našimi záväzkami a je, čo sa týka konsenzu pre rozvoj a iných um, cieľov, ktoré sme si stanovili? Ďalej, klimatické zmeny. Včera sme boli svedkami zverejnenia novej správy IPCC. Myslím, že sa jasne ukazuje z tejto správy, že je toho treba urobiť o mnoho viac. Súhlasím, že by sa to malo posilniť a tiež sa musíme snažiť o politickú koherentnosť. Chcela by som sa teraz na niečo opýtať zastupkyne OECD a tiež komisie je relatívne jednoduché verbálne sa zaviazať ku koherentnosti v externej politike, ale dá sa ehm, na úrovni OECD zmerať, eh, nakoľko sú vnútroštátne politiky koherentné eh, so cieľmi, ktoré si stanovili. Ja si, dajme tomu, spomínam, pred niekoľkými rokmi sa dosť intenzívne lobovalo a ja som s tým súhlasila, že EIB by nemala dotovať eh, tepelné elektrárne v rozvojových krajinách, e, pretože spôsobujú znečistenie životného prostredia a pritom v Európe sa nadalej dotujú fosílne paliva. Myslím, že by sme mali byť e, o mnoho koherentnejší, dôveryhodnejší, pretože pôjde predovšetkým o dôveryhodnosť na globálnej úrovni. Musíme sa snažiť o to, aby sme v našej domácej politike sa, dodrží, sa držali týchto zásad, ktoré sa snažíme vyvážať do iných krajín, do našich partnerských rozvojových krajín. To, že nám komisia povie, že sa chystá oznámiť rade, keď sa bude rokovať o smernici o emisných normách, že sa na to bude tlačiť. Ak teda chceme presadzovať tieto klimatické ciele Vonok, musíme byť koherentní aj my vo svojich vlastných radoch. A ešte by som sa rada opýtala komisie, na to, ako to vyzerá s peniazmi pre CSO. Ja zajtra sa chystám vystúpiť e, na príslušnej platforme. Viem, že sa budú na to pýtať. Vyzerá to, že CSO sa znížilo dosť výrazne v rozpočte. Potom som sa však od komisie dopočula, že zo zemepisných položiek sa tieto peniaze sprístupnia. Mohli by ste sa teda jasne vyjadriť k tomuto, prosím? Ďalej, čo sa týka EFSD, to nadvezujem na kolegyňu z Argentíny. Myslím, že je to relatívne nový nástroj, zatiaľ sme to len pomaly rozbehli. Teraz sa to stane súčasťou nového programu. Mohli by ste sa proste jasnejšie vyjadriť k tomu, čo to presne znamená. Nie je to totiž celkom jasne, ako to bude vyzerať, čo sa presne zmení oproti tomu, ako to funguje teraz. Isté, že všetci na nás tlačia, lobbysti, EIB, Rozvoj banka a podobne. Čo presne chcete zmeniť oproti aktuálnemu stavu? Tak, aby v tom bolo jasno, aby sme mali predstavu o tom, ako bude fungovať celé toto investičné nastavenie. Ja som bola v Gane minulý týždeň. V Gane došlo k výraznému posunu. V mnohých afrických krajinách je snaha posunúť sa len od e, obyčajnej rozvojovej pomoci. Chcú e, pomôcť investíciám s vytvorením pracovných miest ako to teda podľa vás vyzerá skutočne reálne v praxi? Ďakujeme pekne, Linda. Teraz dostáva slovo kolega Preda. Ďakujem. Ja vystupujem ako poslanec z výboru DV teraz. Chcel by som predniesť jednu poznámku. Už sa tu spomenul význam Afriky a taktiež e, to, že je potrebné, aby boli koherentné naše prístupy k Afrike. Chcel by som v tomto kontexte poznamenať, že všetci súhlasíme samozrejme s tým, že Afrika má svoj oprávnený význam, ale nemôžeme tým pádom úplne obetovať jednu časť susedskej politiky, ktorá sa týka krajín Severnej Afriky. Hovorím to preto, že už e, sa tu vyskytli snahy transformovať e, južných susedov na nejakých e, nebo prišlo to do Afriky, teda trošku to reorganizovať zemepisne. Myslím, že je to nesprávny prístup. Nemali by sme dať väčší význam a väčšiu váhu Afrike tým, že úplne vymažeme e, e, význam juhu. Ďalej, e, keď sa hovorí o Afrike, nesmieme zabúdať taktiež Karibskú oblasť, Tichomorskú oblasť. Z nášho pohľadu tu, z pohľadu Európskeho parlamentu máme vytvorenú túto politiku ako jednotnú, teda Afrika a Karibská oblasť a oblasti Chomoria sa vnímajú v jednom kontexte. Myslím, že aj tomto smere by sme mali dať eh, priestor všetkým týmto oblastiam. Musíme pozorne sledovať, čo sa tam deje, ale to neznamená, že úplne zabudneme na Karibskú oblasť a na oblasti Chomoria. Mali by sme trošku jasnejšie objasniť zemepisné pomery. Je tu trošku riziko, že eh, sa to otrasie týmto novým návrhom nového nástroja. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Verka Pera. Ďakujem pekne za slovo. Je mimoriadne dôležité, aby v Európskej únii prostriedky na rozvojovú pomoc boli navýšené okrem iného aj s cieľom odstraňovania chudoby v Afrike a taktiež snahe vyvážiť rôzne pomery aj čo sa týka toho obchodného partnerstva a partnerstva vo všeobecnosti, aj je to je podľa mňa a, a mimoriadne dôležité. A to vnímam z vďakov, ale chcela by som zdôrazniť, že v Európskej únii tieto prostriedky na pomoc, keď sa poskytujú, keď je snaha to koordinovať jednotne, podľa mňa sa jasnejšie ako kedykoľvek ukazuje, že legislatíva v oblasti ľudských práv by mala byť východiskom preto, eh, aby sa vôbec poskytla eh, rozvojová pomoc eh, a aby sa rozvíjala rozvojová spolupráca. Teda ja by som rada zdôraznila aspekty ľudských práv v tomto kontexte poskytovania rozvojovej pomoci a rozvojovej spolupráce s týmito krajinami. Ďalej by som rada spomenula, že mnohí a vlastne všetky členské krajiny tiež e, majú svoj vlastný rozvojový rámec, e, rámec rozvoju spolupráce s, s chudobnými krajinami. Aká teda koordinácia prebieha medzi týmito prostriedkami, ktoré sa by e, nakladajú na úrovni jednotlivých členských štátov a nakoľko sa to teda doplňa potom z európskej úrovne. Z európskeho stola teda dávame prostriedky na rozvoju pomoc, dajme tomu Afrike v tomto prípade, tak aj členské štáty predsa len e, zo svojich vlastných zdrojov poskytujú prostriedky na rozvoj pomoc Afrike, teda nakoľko sa tento proces nejako koordinuje medzi týmto financovaním z európskych zdrojov a z národných zdrojov, z vnútroštátnych zdrojov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Spinelli je posledná. Grazie, prezident. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja som ako spravodajkyňa za výbor Libé chcela vyjadriť, eh, bo vysloviť svoj plný súhlas s tým, čo povedala pani Alba Fin za Concord a to k niekoľkým bodom. Pochopiteľne hovorila o potrebe považovať mimovládky za kľúčových partnerov. Ďalej hovorila o potrebe dlhodobých politík, ktoré by boli, ktoré budú venované potieraniu chudoby a boju proti klimatickým zmenám. No a v tom v rámci v tomto rámci by som rada podporila aj to, čo bolo uvedené ohľadne flexibility. Rada by som sa ale vyhla tomu, aby sa Mm, aby sme nereagovali na tie najurgentnejšie potreby zaniteľných krajín v rámci napríklad subsahárskej Afriky alebo iných eh, menej rozvinutých oblastí. Mali by sme sa zacielovať na jednotlivé citlivé oblasti, problémy a s našim cieľom by mal byť rozvoj a podpora rozvoja. Najmä som proti využívaniu kondicionality, proti prepojeniu kondicionality na bezpečnosť a kontrolu migrácie. Ďalším pre mňa dôležitým bodom je úloha Európskeho parlamentu v návrhu komisie sa hovorí o príležitosti, alebo teda možnosti informovať parlament pri príjmaní rozhodnutí e, pri naliehavých situáciách v rámci balíka naliehavých opatrení, ale ja si myslím, že by bolo užitočné hľadať spôsob, ako prisúdiť parlamentu kontrolnú úlohu, alebo teda mm, možnosť pravidelnej kontroly v rámci tohto návrhu. Ďalej sa domnievam, že je dôležité, a to zo všetkých dôvodov, ktoré som uviedla, je dôležité lepšie nastaviť rovnováhu medzi tematickým a zemepisným pilierom. Zemepisný pilier viac samozrejme závisí od geopolitických volieb alebo teda toho, čo si zvolíme, ako budeme postupovať. Toľko ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Spinelli. Úloha Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá, ale i len my ju môžeme hájiť, nik iný to za nás neurobí. Posledným rečníkom, pán Šolc, nech sa páči. Poprosím, aby ste sa pridali času. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som ešte dve hľadiska spomenúť. Domňovám sa, že dve dôležité témy. Je to zvýšenie flexibility a otázka metóda mainstreamingu. Domňovám sa, že eh, myslím je to vážne. Pani Finn eh, to správne viedrila pokiaľ e, dlhodobo držateľné cíle OSN sú e, hlavným benchmarkom, musíme si položiť otázku, akým spôsobom e, budeme narábať celým nástrojom, pretože vo vnútri tohto nástroje nemáme jasné, ako sa bude presovať finančné prostriedky v prípade potreby medzi jednotlivými titulmi Máme ako parlament 3,1%, e, to je náš limit a e, dúfame, že to sa dodrží aj radou. Ale musíme použiť taký prístup, ktorý umožní e, zachovať hlavné kritérium mainstreamingu. Máme 12 rokov na to, aby sme to presadili. Samotné cely sú správne menované Ehm, musíme na to, aby sme vytvorili rozvojovú politiku, pre, e, e, e, prepracovať naše hospodárske štruktúry. Akým spôsobom 2,1 miliarda ľudí v Afrike v roku 2050 budú môcť to nejakým spôsobom spolu určovať? A to si myslím, a teda mm, druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, mm, Európsky parlament musí mať e, e, kontrolnú úlohu pri e, mm, nasadzovaní týchto finančných nástrojov. To musí robiť AFED, DVA, INTE. Musíme byť schopní eh, robiť eh, určité korektúry v prípade, ak eh, finančné prostriedky nebudú náležitým spôsobom používať. A tu je miesto pre delegované akty. Musí aj parlament ale zachovať svoju akcieschopnosť v tomto smere. Nech sa páči, teraz poprosím zástupcov ďalších inštitúcií na 3 minúty. Pán Fernández Šo, riaditeľ venezenú spoluprácu a rozvojovú politiku z DGDF. -ko. Áno, nebude určite jednoduché zareagovať na to, čo tu odznelo a, a za 3 minúty, ale urobím, čo je v mojich silách. Prvom rade ďakujem veľmi pekne za organizáciu tohto vypočutia. Ide o presne ten typ diskusie, ktorú si želáme a chceme, aby si kolegovia z a e, DV spolu sadli a diskutovali, tak ako a Ide o to, aby sme, si, aby sme všetci diskutovali o tom, ako postupovať eh, globálne. Ďakujem veľmi pekne aj za myšlienku dvoch panelov, pretože oba panely eh, sa, sa snažia diskutovať o eh, riešení otázok, ako zostaneme globálnym hráčom, ako si EÚ zachová svoj globálny dosah pri, pri rešpektovaní hodnot, na ktorých stojí Európska únia. Ja si myslím, že práve tieto dve témy si, si e, zásluhujú to, o čo ide v reforme NDICI, ale odpoveď e, leží v agende 2030 agenda nie je agendou, ktorá by sa opierala o, rozvoj o, o mileniové ciele. Teraz táto agenda zahrňa členské štáty, ktoré diskutujú so svojimi kontaktmi v Berlíne, v Paríži, v Hágu a majú trošku problém s touto agendou, ako aj naše partnerské krajiny, či už ide o krajiny Afriky, Západného Balkánu, Latinskej Ameriky. Ide o globálnu agendu a Európska únia ju obhajovala a my sa teraz musíme snažiť o obhajobu agendy 2030 Pracujeme spoločne s členskými štátmi, z OSN, snažíme sa presadiť spoločné programovanie prácu na pôde ESN, snažíme sa o to, aby sme e, pomohli našim partnerským krajinám, pracujeme na cieľoch, ukazovateľoch, ale podľa mňa ide o dobrý spôsob, ako uviesť celú túto tému, keď sa hovorí, že to treba urobiť v rámci PSD, treba to treba na tom pracovať v rámci udržateľného rozvoja. Um, a podobne ako experti či Linda eh, a kolegovia ďalší z parlamentu uviedli, že treba postupovať koherentne, naozaj treba postupovať takýmto spôsobom a ja e, eh, príjmam výzvu Lindy, alebo teda akceptujem to, čo povedala, že i členské štáty musia e, pracovať práve týmto, týmto smerom. Ide o to, aby sme sa snažili o spoločnú pomospodárskú politiku, migračnú politiku a podobne. A to všetko treba riešiť koherentným spôsobom a z pohľadu agendy 2030. To je nová agenda, ktorú musíme presadzovať. Po tretie, rád by som poďakoval expertom, ktorí uviedli, že návrh komisie k NDICI má niekoľko problémov. My plánujeme sa na ne pozrieť, riešiť ich. Návrh však obsahuje aj veľa pozitívnych prvkov, pokiaľ ide o globálny, globálny náhľad na jednotlivé veci v spojitosti s rozvojovou politikou, susedskou politikou, migračnou politikou, politikou rodových otázok a podobne. Čiže to všetko budeme musieť riešiť komplexne a spoločne. Hovorili ste o klimatických zmenách, rodových otázkach, či tieto témy by bolo možné zdôrazniť v rámci návrhu. Áno, pozrieme sa na to. Ja sa chcem spýtať, že či viete o niektorých členských štátoch, ktorí by zaviedli, 80, ktorí by zaviedli cieľ v rámci plánu uh, Eh, pre rodové hľadisko alebo mm, nejaké iné cieľe spotosti s klímou a tak ďalej, či by či viete o niektorých členských štátoch, ktoré by v legislatíve takéto ciele mali zakotvené? Všetci vieme, um, aké sú naše záväzky, politické záväzky a my chceme presadzovať náležité plány, náležité cieľe. Neviem o žiadnom členskom štáte, ktoré by zakotvili takéto ciele vo svojej legislatíve k ďalším otázkam, ktoré tu odzneli. EFSD. Nuž, EFSD, nový EFSD mm, teraz vlastne riadi NDC. Ja si nepamätám presne, ako to bolo v rámci EFSD v súčasnosti, ale do budúcna to bude 92%. Neviem, či tomu bolo tak aj v minulosti. Po druhej, ja viem, ja viem, ale musím zareagovať na všetky otázky, ktoré tu odzneli. E FSD je teraz predmetom všetkých pravidel a máme tam klimatické zmeny, ciele v súvislosti s akčným plánom, ktorý sa týka rodového hľadiska. Tieto všetky prvky už zakotvené v texte sú. A mm, na rozdiel od toho, čo máme dnes, keď pracujeme na týchto no- finančných nástrojov, financovanie ne, nebude, financovanie bude pochádzať z písneho programovania. To znamená, že prostriedky budú, financova- budú vynakladané v nadväznosti na priority, ktoré dohodneme s našimi partnerskými krajinami. Došlo preto k zmene prístupu pri správe finančných nástrojov. Ešte jedna vec k migrácii a bezpečnosti. Keď hovoríme, že my si môžeme, môžeme sa tomu venovať v Kene, Etiópii, vo Venezuele, ale nedokážeme takto postupovať pri Maroku a Libii, pretože um, tie, tieto krajiny sú v našom že neviem, či som vám to vysvetlil, ale chcem vás ubezpečiť. Viete, že máme trastový fond, ako komisia postupuje a myslím si, že budeme pokračovať podobným spôsobom. No a ešte nakoniec k zemepísnemu a tematickému periodu. Áno, my sme si zvolili možnosť eh, väčšieho dôrazu na tematické taký pilier, pretože tam môžeme využiť pákový efekt lepšie a e, dosiahnuť lepšie výsledky. Ide, pomáha to k lepšej koordinácii s členskými štátmi, k lepšej implementácii agendy a pomáha nám to aj lepšie načúvať našim partnerským krajinám. Myslíme si, že práve tematický pilier vychádza v ústretí EU prioritám, ale zemepisný pilier načúva lepšie e, našim partnerským krajinám. Ja viem, presiahol som svoj rečnícky čas, e, ale chcel som to vysvetliť. E, komisia, chcel som jednoducho zareagovať na to všetko, čo tu odznelo na adresu komisie. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Budem musieť e, zrejme prerušiť vystúpenia mu treba naozaj rešpektovať eh, rečnícky čas, pretože nás čaká ešte druhý panel. Takže nech sa páči, pán Sebre Gondy. Ďakujem, ja sa budem snažiť vystúpiť čo najstručnejšie, veľmi pekne. Ďakujem za obe prezentácie, boli nesmierne zaujímavé. V každom prípade mm, by som rád e, počiarkol jednotlivé pozitívne um, elementy. Ako koherentnosti politiky e, odzneli tu pripomienky k polnohospodárskej politike, k možným, k možným kompromisom um, či výmenným obchodom medzi tými oblastiami politiky, ale ja by som sa rád vyjadril, respektíve poukázal na niečo, o čom často hovorí aj pani Mogherini. Pokiaľ ide o migráciu a bezpečnosť, keď sa obávame, že tieto politiky môžu ubrať záber z rozvojového hľadiska, Myslím si, že by sme to ale mali vnímať opačným spôsobom. Ak si vezmeme príklad, napríklad pokiaľ ide o podporu G5 Sahelu, pod, podporu Afrike, znamená to, že to, čo vidíme v mnohých oblastiach ako bezpečnú agentu bezpečnosti, tak vlastne je viac o riešení príčin e, nestability migrácie. Teda ide vlastne o podporu prepojenia medzi rozvojom a bezpečnosťou a migráciou a sociálnou oblasťou. A preto si myslím, že sme to mali vnímať z pozitívneho hľadiska, nie z negatívneho hľadiska. Po druhé, odznela tu obava ohľadne zacielenia na krátkodobé ciele miesto dlhodobých, ale ja len pripomeniem, že 70 zdrojov NCI poputujú na zemepisné programy a to budú všetko dlhodobé programy. To znamená, že sa budú venovať e, dlhodobým obavám, ktoré naši partneri majú. A už bolo uvedené, e, o 92% ODA. Um, nuž tu ide o tu ide tiež o potvrdenie dlhodobého zacielenia a, naš, a o to, že zdroje by mali reagovať e, promptným spôsobom na naliehavé výzvy. Ja som Tiež ma povzbudili niektoré komentáre k úlohe toho, ako skombinovať e, kroky EÚ a členských štátov v teréne. E, spoločné programovanie je, je dnes realitou a postupujeme k spoločnej implementácii, čo ma naplňa naozaj, čo je naozaj povzbudzujúce. Ďalej sa tu hovorilo o potrebe pravidelného informovania a kontrolnej úlohe parlamentu v spojitosti s novým nástrojom. Domnievame sa, že by malo dochádzať k pravidelnejšej výmene, ktorá by bola nápojená na cyklus politiky, nie na administratívny cyklus, čiže ale hovorím, sme pripravení o tom ďalej diskutovať. Ešte sa hovorilo aj o cieľoch politík, ktoré v novom nástroji chýbajú. Základom návrhu je to, že tieto témy možno nájsť v politickom dokumente, ale samozrejme hovoríte, že by sa to mohlo ešte rozpracovať, zlepšiť, ale ja by som upozornil na to, vyhnime sa tomu, aby sme e, do návrhu dávali príliš veľa špecifických e, cieľov, špecifických tém, pretože potom ten nástroj bude pôsobiť príliš reštriktívne a príliš obmedzujúco. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hans Jansen, nech sa páči. A sa pre NDI. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid om hier te spreken. Mijn naam is... Veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť. Ja som z Eidhovenu, z Holandska. Som rád, že tu môžem medzi s vami dnes byť eh, a som rád, že komisia predkladá návrh nástroja misi NDICI. Myslím, že môžeme byť na ňo pyšní. Ja som rád, eh, že ide o že pracujeme na týchto témach. Ide totiž o témy, ktoré predstavujú, predstavujú veľkú výzvu. Sme radi, že v rámci oboch pilierov sa zdôrazňuje úloha miestnych a regionálnych orgánov. Máme však na druhej strane i určité obavy. Napríklad e, nevidíme žiadny vyčlenený rozpočet pre miestne a regionálne orgány. Hm, možnosti takéhoto financovania e, z návrhu vypadli a radi by sme vedeli, aké boli dôvody tohto kroku. Možno to súvisí aj s vysokými požiadavkami, ktoré sa kladú na spolufinancovanie. Myslím, že sa musíme ubezpečiť, aby sa nezabúdalo na túto tému. Miestne a regionálne orgány musia mať možnosť sa zúčastňovať eh, rozvojovej spolupráce. Čím, menší, čím menšie miestny orgán, tým, tým, tým bližšie má k svojim občanom. Čiže eh, tu sa dostávam už k samotnej flexibilite. Výskumy ukázali, že 25 SDG možno dosiahnuť tým, že do práce zapojíme miestne regionálne orgány, teda tých, ktorí majú najbližšie k občanom. A ja preto apelujem na vás, keď hovoríme o susedskej politike, politike prístupenia k EÚ, tak európske pravidlá musia ponúknuť určitý rozsah, určitý priestor aj pre najnižšiu úroveň um, čiže pre miestne a regionálne orgány. Takto sa nám totiž podarí dosiahnuť e, vytýčené ciele z môjho pohľadu a Určite by sa na to nemalo zabúdať. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Nedín. v rámci OSN. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť v rámci OSN v Bruseli. A my máme následné pripomienky k návrhu nariadenia prvom rade, podobne ako predrečníci už uviedli, navrhujeme v spojitosti s SDG, aby sa tieto ciele zdôraznili v rámci celého nariadenia, naprieč celým nariadením, s tým, aby nikto nezostal bokom, pretože to je pevne zakotvené v agende 2030 odporúčili by sme, aby potreby najzraniteľnejšej populácie boli uvedené v rámci nástroja NDICI. Pokiaľ ide o zbližovanie tematických a zemepisných programov, tam sme si všimli, že 75 súčasných finančných prostriedkov sú vyčlenené na priority v rámci zemepisného piliera Našou, máme v tu súvislosti jednu obavu, Neexistuje totiž záruka, že sektory, ktoré sú, čo začasňujú na tematických pilieroch, ako napríklad zdravie, vzdelávanie, zručnosti, budú predmetom priorít aj v rámci zmepisného piliera. A my sa samozrejme tešíme, že budeme spolupracovať s našimi partnermi a že sa to že to bude realitou aj v rámci navrhovaného nástroja. Pokiaľ ide o benchmark, Všimli sme si, že v súčasnom, nás, v súčasnom návrhu sa 20-percentný benchmark e, týka rozvoja, čo znamená, že tá obálka je oveľa širšie nastavená v porovnaní s tým, ako je to v súčasnosti. Preto by sme odporúčili ponechať si uh, 20-percentné um, účelové viazanie a odporúčili by sme, aby sa pevne zakotvila aj metodika na meranie tohto benchmarku. Um, ďalej nám ide aj o zakotvenie explicitných odvolávok na zdravie, zamestnanosť a sociálnu ochranu. Keď sa pozerám na rodové hľadisko, hoci v nástroji sa nachádza mm, odvolávka v tejto súvislosti. Predsa len by sme radi odporúčili um, posilnenie prístupu v súvislosti s rovým hľadiskom naprieč našim návrhom v súvislosti so záväzkami v rámci akčného plánu ktorý sa týka rodového hľadiska. V spojitosti s klímou a životným prostriedkom tam by sme radi zdôraznili dôležitosť e, investovania do environmentálnych cieľov a do e, environmentálnej odolnosti. No a na záver migrácia. Tam doporučujeme, aby bola aby aby bola finančná podpora zakotvená pevne aj v rámci globálneho kompaktu pre migráciu, aj v rámci globálneho kompaktu pre utečencov. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa na sledujú ďalšie dvaja a rečníci, teda naše prvé rečníčky, pani Dormanna a taktiež pani Alba Finn, ktoré budú môcť teraz zareagovať na otázky, ktoré boli adresované. Uh, thank you. There was a question... Ďakujem veľmi pekne. Bola tu otázka ohľadom odporúčaní OECD z e, roku 2012 aj novších odporúčaní. Pohľad OECD na túto problematiku je alebo bude výsledkom e, širších diskusí medzi všetkými e, krajinami OECD, ktoré sú darcami prostriedkov a to bude výsledkom e, e, stretnutia OECD DAC 24. E, oktobra. Nemôžem to predbiehať. Pokiaľ ide o otázku Linda McKeven a niektorých ďalších kolegov ohľadom významu riešenia aj vnútorných opatrení v súlade s koherentnou politikou, E, teoreticky to bolo vždy týmto e, zámerom, ale ťažko sa to implementovalo v praxi. Z časti to súvisí s inštitucionálnou štruktúrou. Koordinátori politiky častokrát pôsobia na ministerstve zahraničia a na vnútroštátnej úrovni ťažko sa presvedčajú ďalšie rezorty e, z hľadiska potreby E, zistenia možných synergií a potreby vzájomných e, ústupkov. A preto sa odporúča, aby aj toto hľadisko sa zapracovalo do prístupu e, tvorby politiky na začiatku, uprostred, ale aj počas implementácie. Ďakujem. Um, thank you for... Ďakujem veľmi pekne za viaceré vyjadrenia podpory. Tu e, e, vidím e, určitý súhlas v otázkach rodových SDG, ľudského rozvoja, sociálnej inklúzie. Viaceré otázky sa zamerali na flexibilitu. Jeden poslanec alebo poslankyňa dokonca naznačili, že mohli by sme to napojiť na SDG, čo je skvelý nápad Musíme zabezpečiť istú zodpovednosť v mechanizmoch e, flexibility. E, v súčasnosti nie sú e, nejako napojené na SDG a, a zda predstaviteľe komisie e, nesprávne pochopili o, e, to, čo sme hovorili o vzťahu medzi tematickými a geografickými prístupmi. Nehovorili sme, že niečo musí byť e, na úkor niečoho iného. Myslím si, že treba viac doraznovať geografický prístup. Konkord domnieva, že menší dôraz na tematické programy súvisí s tým, že je, je tu veľká flexibilita. Takže súhlasíme s geografickým prístupom ale eh, a zda by sme povedali, že trošku hm, treba eh, ubrať na flexibility, aby tento tematický pilier bol užitočnejší. Lebo v súčasnosti to vnímam ako jednoduchý eh, zoznam toho, čo treba akože preprať. Boli tu otázky ohľadom toho, čo si myslíme o potrebe potierania e, chudoby, e, po, e, naplnenie SDG, ako to posilniť. V článku 3 sú uvedené ciele, princípy v článku 8 aj v úvodných ustanoveniach. Máme tu viaceré návrhy, ako získať dlhodobo držateľný rozvoj, potieranie chudoby a boj s nerovnosťou a zapracovanie SDG do stredobodu pozornosti tohto nástroja. Chcel by som reagovať na kolegu, ktorý spomenul mimo vládne organizácie, že e, či treba alebo netreba investovať. Mimo vládne organizácie ako naša e, Save the Children sa venujeme rozvoju viac ako 100 rokov. Máme odborné skúsenosti e, spolupráce, ktoré nemajú ani príslušné rezorty v Európe v súčasnom prostredí mimovládna organizácia občianská spoločnosť majú eh, kľúčový význam z hľadiska budovania eh, pluralistickej demokratickej spoločnosti. Máme veľa odborných skúseností a tento prvok podľa nás treba v každom prípade posilniť. A niektoré eh, veci, na ktoré som chcel reagovať ohľadom e FSD, nariadenie o FSD spomína e, e, určité e, záruky ohľadom fúzii jednotlivých aktivít, aby to bolo v súlade s OECD DAC. Myslím, že 95% benchmark je trošku nižší, Viem, že kolegovia budú hovoriť neskôr o iných záležitostiach, ale chceme zabezpečiť, aby os e, e, bezpečnosti a rozvoja sa vnímala e, cez prízmu ľudského rozvoja a nie len na úrovni štátnej alebo obrannej. Ak by sa to príliš odchýlilo týmto smerom, to by naboralo rozvoj. To by bolo asi všetko. E, e, prepačte, ešte jedna vec. E, či členské štáty únie sa stotožnili s niektorými z FSDG. Napríklad e, e, Rakúsko má v ústave e, rodové hľadisko pri tvorbe rozpočtu. A prečo sa nám nedarí naplniť cieľe v oblasti klimatických zmien alebo SDG? Pretože nie sú právne záväzné. Ak sa pozrieme na správu, ktorá je hrozivá a zda Európska únia by mohla ísť príkladom boja e, proti klimatickým zmenom, keby zapracovala 50-percentný benchmark pre adresné aktivity. Ďakujem pekne. Teraz s veľkým podnešením dávam slovo e, kolegovi Frankovi Engelovi, aby e, predniesol závery. Ak spomeniem ešte, že je Luxemburčan, tak je to len preto, že vlastne nikto z nás nie je dokonalý. Na toto nebudem nejako reagovať, ak dovolíte vážny prítomný. Pokúsim sa hovoriť veľmi stručne. Žiaľ, nebol som schopný zúčastniť sa celého dnešného dopoludnejšieho stretnutia. Um, vrátil som sa z volebnej pozorovacej misie. Bolo to síce na našom eh, kontinente, ale ani tu nie sú všetky miesta eh, ľahko dostupné dopravne. Chcel by som zareagovať eh, na niekoľko vecí, ktoré tu zazneli. Nebudem sa však eh, do všetkého eh, teraz eh, púšťať do podrobne. Čo sa týka migrácie, ja som presvedčený o tom, že bude v najbližších rokoch Európska únia dosť výrazne ovplyvnená riadením fenoménu migrácie a taktiež snaha pochopiť ho v globálnej logike vlastne do konca tohto roka pravdepodobne sa dopracujeme ku globálnemu paktu um, o migrácii a to bude inšpirované inými politickými oblastiami, ale nemôžeme sa tváriť, že predsadzujeme sektorálne politiky, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s migráciou, ako keby migrácia nemala nič spoločné s inými politickými oblastiami, ktorým sa venujeme. Čo sa týka finality a všeobecného prístupu nástroja, ktorý sa tu navrhuje, ja si myslím, že by sme mali vykonať uh, taký test uh, reality vzhľadom na viaceré mantry, ktoré neustále opakujem. Ja nedokážem osraniť chudobu len tak zo dňa na deň tým, že budem uh, v krajnom prípade rozdávať aj bankovky. Nemôžeme osraniť chudobu, ak nemáme funkčný štát, neostraníme chudobu, ak, nemážem, ak nemáme územnú celistvo, ak niekto akože má vôbec obsiahnuť e, obyvateľstvo, ktorému chceme pomôcť. A to preto, že územie, na ktorom títo ľudia žijú, je poznačené ozdrojnými konfliktmi. E, je potrebné venovať sa najskôr iným um, bodom, dajme tomu budovať štát, dajme tomu Niger. Nebudem hovoriť o Strednej Afrike, ale poďme sa na Niger. Je tam 6 celkových finančné transakcie, ktoré sú formalizované cez banku, teda 94% finančných transakcií nie sú formalizované. Teda všetko to prebieha na čierno a to nie je dobrý signál na zaistenie bezpečnosti, ale taktiež to znamená, že 94% finančných operácií, ktoré prebiehajú, teda finančných transakcií, štát nemá nad nimi absolútne žiadnu kontrolu, nedokáže ich zdaniť, peniaze sa nedostávajú do rozpočtu, a nemôžu sa potom následne prerozdeliť v týchto e, podmienkach, ako ja môžem ostraňovať chudobu e, dokonca ešte v krajine, ktorá má demografický rast, to je 4 Myslím, že by sme e, sa mali zhodnúť na tom, tak ako si to zjavne žila aj komisia, že integrovaný prístup je o mnoho dôležitejší na to, aby sme samozrejme presadili aj ciele rozvojovej politiky. A ešte posledné slovo ku zemepisnému prístupu. Už sme viackrát zopakovali, naozaj mnohokrát e, zopakovali, viac menej e, formálne, že je potrebné, aby vznikla e, stratégia, ktorá bude určená pre Afriku. Spolu s Afrikou je potrebné zúžiť spoluprácu medzi Africkou úniou a Európskou úniou. Teraz sa ukazuje, že um, tie izolácie jednotlivých politických oblastí nezohľadňujú dimenziu Afriky. Teda je potrebné zvýšiť túto dimenziu Afriky tým, že budeme schopní viac konvergovať e, finančné prostriedky aj v rámci susedstva, aj subsahárskej Afriky, aby sme dokázali viac zapojiť africký kontinent e, naozaj celkovo. A to celé s cieľom zachovať takúto celistvosť e, a budúce vzťahy s krajinami AKT. Aj to je dôležité v kontexte tejto správy, pretože Nikto zatiaľ nespomenul, že logika AKT by chcela zaniknúť. Nie, ak chceme obsiahnuť Afriku úplne celú, podľa mňa je dosť ťažké povedať, že Karibská oblasť je súčasťou Ameriky a Tichomor je súčasťou a Ázie. Tak toto nie je. Sú to tri prvky, ktoré navzájom súvisia a je to v kontexte aj európskej rozvojovej spolupráce. My to vnímame ako jeden regionálny celok AKT a táto jednota by sa mala zachovať. A v správe sa to pokúsme všetko zapracovať. Ďakujem. Už k tomu nemám príliš viac čo povedať. O 24 sekúnd som prekočil dokonca vymedzený rečnícky čas. Sorry, now we're gonna... a, a mohli by sme eh, poďakovať našim rečníkom, ktorí sa zúčastnili prvého panelu, aj s našim dvom spolupravodajcom. A teraz zmeníme obsadenie e, pre druhú časť výpočutiu. Musíme sa ponohľať, mali by sme to ukončiť o 11.30. Začneme, ak súhlasíte, už máme trošku meškanie. Poprosím vás, začali by sme už eh, zhruba 20 minút máme meškanie, teda druhý panel, ten sa bude týkať vzťahu medzi týmto novým nástrojom a poprosím vás, chceli by sme pracovať Mohli by členové sekretariátu rušiť, presať rušiť trošku schôdzu? Teda druhý panel sa bude týkať eh, vzťahu medzi týmto novým nástrojom a schopnosťou eh, Európskej únie pôsobiť ako aktér globálnej povahy po mnoho väčšej miere. Možno ste si všimli, že vypoč- vo vypočutí, ktoré sme dnes organizovali, sme trošku pozmenili názov, e, ktorý pripisujeme tomuto nástroju, pretože v návrhu je NDICI, teda začína sa susedstvom, neighborhood. My sme to trošku pozmenili a neskôr hovoríme o rozvoji, development neighborhood, ako keby rozvoj sme chceli vnímať prioritnejšie Zdá sa, že nikto nejako zatiaľ nereagoval, ale možno až teraz sa uvidí, nakoľko teda súvisí susedstvo a rozvoj. Pre v tejto časti sa to ukáže. A to ešte o to viac, že v návrhu, ktorý sme dostali, pozícia bola úplne ignorovaná, ktorú parlament vyslovil. My sme v parlamente hlasovali relatívne nedávno za to, aby nástroj susedstva bol oddelený, aby tiež nástroj, ktorý sa týka demokracie a ľudských práv, tiež bol delený. Úplne nás odignorovali v tomto smere a na to ideme reagovať. My, spravodajcovia tu z Európskeho parlamentu, teda tento rozhovor ešte neskončil, nie sme ochotní akceptovať, aby nás takto ignorovali Navrhol by som, keďže naozaj máme veľký časový sklz, aby sme to trošku skrátili, je mi to veľmi ľúto, ale chcel by som poprosiť našich dvoch hostí, aby e, sa obmedzili na 5 minút, tak by sa to dalo. A tiež budeme musieť byť veľmi prísni s ostatnými rečníkmi, teda tenými spravodajcami a ďalšími poslancami, aby sme to do 11.30 ukončili, pretože o 11.30 máme naplánované hlasovanie o Sacharovej cene a to sa nedá odložiť teda najskôr Alexej Jones, ten e, je zástupcom Európskeho centra pre rozrozovú pomoc a jej spravovanie. A potom dostane slovo pani Sonia Reines Giovanides, ktorá je výkonnou riaditeľkou Európskeho styčného úradu e, pre presadzovanie mieru Takže najskôr Alexej Jones. Naozaj nemôžem vám dať viac ako 5 minút. Thank you. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Urobím maximum na to, aby som sa zmestil do 5 minút najprv niekoľko rov v Európskom stredisku o e, vypracovaní e, a riadení mierovej politiky. Pôsobíme v Maastrichte, máme zastúpenie v Bruseli. E, hlavné cieľe našej organizácie sú vypracované odporúčanie v oblasti vzťahov s Afrikou, v oblasti rozvoja, obchodu, bezpečnosti, migrácie a niektorých ďalších oblastí Ehm, pracujem v e, Európskom programe e, e, pre vonkajšie činnosti a analyzovali sme návrhy komisie. Takisto sme sa zapodívali posúdením, priebežným posúdením nástrojov vonkajšej politiky. Ďakujem za túto možnosť podeliť sa s vami o výsledky našich analýz navrhovaného nástroja NDICI ako zabezpečiť, aby tento nástroj umožnil Únii konať efektívne na globálnej úrovni? Prvá poznámka, ktorú by som chcel urobiť, e, spočíva v tom, že ide o veľmi viciózny program. Urobiť z Únie efektívneho globálneho hráča v súčasných podmienkach. A pravdepodobne to sa nerobiť e, výlučne prostredníctvom tohto nástroja. I keď tento nástroj je dôležitý, ale sám o sebe to nedosiahne veľmi stručne. Viete a zdá lepšie než ktokoľvek iný, aké je e, e súčasný kontext, v akých súvislostiach sa vyvie únie na globálnej cene, ale aj e, e, interne. Európska únia v ostatnom období mala problém, aby zostala dôveryhodným a účinným hráčom e, v tomto globálnom prostredí, keď čelíme novej dynamike aj e, výzvam, ktoré sú zároveň aj novými príležitostiami. Európska únia e, nemala to jednoduché, keď sa snažila reagovať alebo využívať viaceré príležitosti. Takisto aj agenda 2030 je dôležitou príležitosťou a dnes ráno sme e, počuli, že Európska únie zatiaľ ešte nedokázala e, plne využiť e, túto globálnu agendu. Takže či už globálne v susedstve Európskej únie, ale inde, únie čelila viacerým krízom, výzvam, ale aj interne sú tu viaceré otázky, ktoré spochybňujú samotnú podstatu Európskej únie. Je tu Brexit, E, sú tu nové súvislosti v členských štátoch, e, európske voľby, ktoré ovplyvňa aj budúce rokovania v viacročnom finančnom rámci. Prečo som chcel pokazať e, na dva dôležité problémy a síce akým spôsobom urobiť z Európskej únie efektívneho globálneho hráča. Tu musíme zodpovedať podľa mňa dve otázky Jednak ako e, e, zvýšiť e, vplyv Európskej únie pri budovaní globálnych zväzkov aliancii, teda ide o schopnosť únie vystupovať ako dôveryhodný aktér, ktorý podporuje globálne aliancie, ktoré reagujú na výzvy ovplyvňujúce úniu a celý svet. Ako sklbiť hodnoty a záujmy, teda dve oblasti, dva zámery pod podpory hodnot a zabezpečenia záujmov prostredníctvom vonkajších aktivít. A to sú referenčné body, ktoré musíme vnímať, keď posilníme Európsku úniu ako silného globálneho aktéra. A tu treba zdôrazniť, že naše analytické stredisko vítá tento návrh tieto návrhy, e, ktoré spočívajú v tom, aby e, sa premenil spôsob, ako Európska únie e, pôsobí na vonkajší svet. Jednak je to návrh výrazne zvýšiť finančné prostriedky v kapitole 6. Tu už nehovoríme o Európskej únie ako o globálnom aktére, ale spomíname susedstvo Európskej únie, celý svet teda Európska únie sa nielen snaží sa stať globálnym aktérom, ale zdôrazňuje tie regióny, ktoré chce podporiť prostredníctvom vonkajších aktivít. Čiže sú to ambiciozne návrhy a ide o radikálny prístup e, e, k zefektívneniu a zjednodušeniu finančnej architektúry. A je to globálny zámer. Navrhovaný nástroj totiž e, poukazuje na tri rôzne piliere oblasti vonkajších aktivít, e, rozvoje spolupráce, globálne aktivity a záujmy Európskej únie. Toto e, sa musí naplniť prostredníctvom použitia nových nástrojov. Áno, niektoré veci e, preskočím. Zdôrazním špecifické aktivity, ktoré budú mimoriadne dôležité eh, vyjasniť v kontexte rokovaní. Predtým sme hovorili o flexibilite. Chceme povedať, že toto je vítaný krok, ale samo o sebe eh, to nestačí. Nie je to všeliek treba zdôrazňovať e, rizika a možné e, kompromisy, ktoré sú spojené s flexibilitou. Dnes ráno sme si vypočuli, že je potrebné si vysvetliť, čo konkrétne e, chápeme pod flexibilitou, pretože existujú rôzne prístupy k podpore flexibility, či už ide o zdroje, alebo schopnosť e, e, adaptovať sa na meniace sa podmienky, identifikovať partnery, partnerov. Čiže treba tu e, zdôrazniť viaceré hľadiska. Flexibilita sa musí zakomponovať do samotného nariadenia, ale takisto treba zabezpečiť flexibilitu aj v nasledujúcich krokoch počas implementácie vonkajších aktivít únie. Je dôležité zabezpečiť, aby eh, flexibilita sa dostala do všetkých procesov, takisto treba zabezpečiť, aby flexibilita nebola na úkor ostatných eh, dôležitých eh, hľadísk, ako napríklad kontrola zo strany Európskeho parlamentu, kontrola roli vládnych štruktúr, či už formou ex ante alebo ex post, ale treba hľadať e, rovnováhu medzi flexibilitou, predvydateľnosťou a zodpovednosťou. A už budem končiť, nemenej dôležité je zabezpečiť, aby vonkajšie aktivity sa strategicky riadili. Ambíciou nástroja je zabezpečiť konzistentnú e, strategickú vonkajšiu aktivitu, mám na mysli, že úprava nariadenie je veľmi dôležité a treba zabezpečiť aj strategické riadenie prostredníctvom viacerých metód. Máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o konkrétne vyčlenenie prostriedkov a záruky. Podľa mňa, eh, alebo podľa nás to nie je najefektívnejší prístup k riadeniu vonkajších aktivít Viaceré výzvy sú na úrovni tvorby, stratégie a jej implementácie. A je tu ešte jedna otázka. Možno, že máme teraz pevnejší rámec, globálnu stratégiu, konsenzus, agendu 2030. Máme eh, rámec strategickej politiky, čo skoro budeme mať podrobné nariadenia, ktoré to umožní implementovať v praxi, ale chyba tu stredné E, e, stredný prvok e, orientácia vonkajších aktivít, ktorá zaistí synergiu medzi jednotlivými piliermi tohto nástroja pre vonkajšie aktivity. Tým to ukončím, ale veľmi rád zodpoviem prípadné otázky neskôr. Ja, 8,5 minúty. Ďakujeme pekne za to, že ste dodržali e, našu žiadosť. Teraz ďalšia rečnička, naozaj vás prosím o tých 5 minút, ak by sa to dalo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne členové výborov. Je veľmi dobré, že mám túto možnosť. Veľmi rýchlo poviem, že naša organizácia je nezávislá platforma občianskej spoločnosti. Máme 38 mimovládek z 16 krajín. Pôsobíme všade, okrem e, Arktiky Niekoľko slov ohľadom rozpočtu. Kľúčová otázka podľa mňa spočíva v tom, akým globálnym hráčom sa chce stať Európska únie. Máme transparentný prístup, pokiaľ ide o Európsku komisiu a štrukturovaný dialog v otázkach mieru a bezpečnosti. Toto treba zdôrazniť. Rozpočet únie odzrkadľuje e, e, stav Európskej únie, jej e, aspirácie a tento rozpočet jasne preukazuje, že únia chce byť aktérom v oblasti bezpečnosti. Teraz máme viaceré výzvy, neistotu, a je tu väčšia potreba na preto, aby Európska únia sa stala globálnym hráčom. Otázka znie, ako to dosiahnuť Treba zistiť, ktoré prvky môžu e, posilniť európskeho ducha a ako sa zabezpečí ďalšie napredovanie. Politici sa snažia zistiť, čo zvýšia atraktivitu Európskej únie z hľadiska občanov a niektorí e, si myslia, že to bude možné, keď budeme robiť väčší dôraz na bezpečnosť. Ale zneužívanie strachu a neistoty občanov nemusí byť e, E, e, najlepším spôsobom zabezpečiť podporu zo strany európskych e, občanov. Takýto prístup nemusí byť nákladovo účinný alebo všeobecnosti účinný z hľadiska posilnenia pocitu bezpečnosti. Politickí lídry musia jasnejšie artikulovať ďalšie možnosti riešenia globálnych konfliktov E, spolu alebo napriek e, Rusku, Spojeným štátom a Číne Európska únie e, má záujem o podpory mieru. Je to v Lisabonskej zmluve a v strategii roku 2030. Nebudem zachádzať do detailov a keďže hovoríme o globálnej stratégii, veľká pozornosť sa venuje spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky a hlavný pokrok sa dosahuje najmä v oblasti obrannej spolupráce PASCO a obranného fondu. Ale vyvstáva otázka, čo dosiahne, dosiahnu všetky tieto e, výdavky. Treba zabezpečiť kapacitu pre e, rozvoj a to je tematický prvok v nariadení. NDICI, je to v normatívnej e, časti nariadenia a je to súčasťou tematických a geografických programov nie je tu e, osobitná e, kapitola venovaná financovaniu, nie je tu väčší dôraz na e, legislatívu ľudských práv. Okrem toho, určité prvky CBD sú prítomné v nástroje mierové, Európskej mierovej iniciatívy a tu apelujeme na Európsky e, parlament, aby tento mimo rozpočtový nástroj e, zohľadňoval aj možnosti kontroly programy e, výcviku a zabezpečenia ozbrojených zložiek e, nie vždy sú efektívne, Treba e, využiť skúsenosti ostatných krajín, ktoré investovali miliardy a potom zistili, že sú tam veľké nedostatky. E, chceme, aby viacročný finančný rámec zabezpečil možnosť pre Európsku úniu stať sa efektívnejším globálnym aktérom a riešiť globálne krízy zdôrazňujeme predovšetkým dlhodobú ľudskú bezpečnosť. Kedy som tu bol naposledy, e, veľmi e, sme zdôrazňovali nástroje, ktoré e, posilňujú stabilitu a mier. Tie prvky, ktoré sa osvedčili, sú tu dôležité charakteristiky v tomto návrhu, najmä pokiaľ ide o možnosti financovania podľa článku 3 Týka sa to rýchlosti, flexibility, rozsahu aktivít E, dostupnosti aktéra v oblasti posilnenia mieru, e, geografický rozmer a takisto prvok e, odborníkov pôsobecích v Bruseli, v krajinách, na ktorých doľaha kríza. Toto treba ponechať pokiaľ ide o ďalší osud NDICI, sme radi, že viac prostriedkov ide na vonkajšie aktivity, e, vrátanie posilnenia mieru spolupráce, dôraz na mier geografické programy, posilnenie e, mieru vo všetkých pilieroch, ale e, znepokojuje nás, že nie je tu osobitný cieľ posilnenia mieru a prevencie. Odporúčam, aby sa to vypichlo, pretože v opačnom prípade sa to dostane na vedľajšiu kolaj rodová rovnosť a mm, mainstreaming tejto otázky už sa spomínalo, ale e, samotný odkaz na e, tieto e, otázky nezabezpečí implementáciu chceme posilniť citlivé článkov 8 a mainstreaming prevencie konfliktov a posilniť informovanosti o rodových otázkach a náležitého e, hodnotenia e, e, rodových otázok. Sú tu viaceré aspekty zamerané na prevenciu konfliktov, ktoré sa nedostali do zariadenia ani do príloh. Znepokojuje nás, že súčasné aktivity nezohľadňujú úlohu Európskej únie. Máme tu konkrétne pozmeňujúce návrhy. A chcem zdôrazniť, že je to veľká príležitosť pre Európsku úniu, aby prehodnotila svoju úlohu do budúcnosti z hľadiska toho, ako bude zabezpečovať bezpečnosť, pre koho a ako. E, niekto povedal, že e, rozpočet musí sledovať politike a preto potrebujeme zaistiť e, vyvážený prístup. Domnievame sa, že tento návrh si zaslúži ďalšie zlepšenie a tešíme sa na to, že budeme môcť k tomu prispieť. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k teňovým spravodajcom. Konzervatívci nevymenovali nikoho. Je to sice tretia skupina, podľa veľkosti nikoho nevymenovali. Marita Šáke odišla, aj keď tu bola. Čo sa týka zelených, Michel Rimu. Aha, vy ho zastupujete, dobre. Aha, dobre, takže Heidi zautala. Ďakujem pekne. Áno, vybavím to veľmi rýchlo. Ja by som sa vrátila k otázke, s ktorou som začala v prvom kole diskusie k prvému panelu, čo sa týka prispievania k mieru a stability. A tu by som rada ocenila, že pani Randy Vanide sa vyjadrila, že článok 9 CBSD budovania kapacít vojenských aktérov je dosť zarážajúco podrobný v porovnaní s ďalšími časťami. Chcela by som sa opýtať komisie a SVČ, či naozaj sa na toto chcete osobitne zamerať, najmä keďže, ako sme sa to počuli v tomto nástroji, nebude žiadne maximum toho, ako táto flexibilita môže byť využitá na zvyšovanie bezpečnosti. Je mi naozaj veľmi ľúto, že sme úplne strátili myšlienku ľudskej bezpečnosti v celej tejto diskusii. V kontexte OSN sa o tom začalo hovoriť eh, pri uzretelných cieľoch rozvoja. Ako teda môžeme do tejto um, tematiky vrátiť aj bezpečnosť ľudí v kontexte rozvoja. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu GUE Sabine Lösing. Ďakujem. Ja by som rada tiež nadviazala na vystúpenia a obhorečníkov aj kolegyne Hautali. Zopakovala by som už položené otázky, akým spôsobom sa chce Európska únia angažovať, akým globálnym aktérom chce byť, aké strategické smerovanie je správne na to, aby bol zaručený mier a aby bol vytvorený vôbec mier a aby Európska únia mohla pôsobiť ako mierový aktivista aby mohla byť uznaná ako mierový aktivista. Myslím, že len tým, že sa presunieme k vojenskejším investíciám, sa to nepodarí dosiahnuť. V nástroji, e, Európsky nástroj pre e, podporu mieru nie sú žiadne civilné nástroje a tým, že sa skupia tieto nástroje, tak ako už povedala pani Hautala, 20 tisíc civilných nástrojov tým pádom bolo úplne zrušených aby sme to teda lepšie pochopili, spomeniem niektoré, ktoré už neexistujú. Mobilizácia a opätovné vytvorenie bývalých bojovníkov, ďalej podpora detských vojakov, sociálne aspekty pre reštrukturalizáciu, ďalej rehabilitácia obetí, zameranie sa na justičné opatrenia, legislatívu, boj proti terorizmu a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby sme mali trochu predstavu, čo teda môžeme urobiť preto, kolegyne, kolegovia, aby sme tieto presuny e, spätne zrušili a aby sme sa zamerali opäť viac na civilné nasadzovanie prostriedkov. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za skupinu FDD. Tieňový spravodajca je Fabio Castaldo, ale nie je tu prítomný. Chce niekto iný sa ešte vyjadriť? Linda Van Keven e, za skupinu socialistov. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána Jonesa. Vy ste povedali, že nechcete teda myslím, že ste povedali, aj keď to bolo v rýchlosti, e, že ring fencing podľa vás e, a záruky e, môžu narušiť flexibilitu. Ja to častočne chápem. Ak bude príliš veľa cieľov, niektoré cieľa potom môžu ohroziť partnerstvo s danými krajinami. Ale ako je možné teda presadiť takéto záruky, ako by poslanci si želali a síce, aby financovanie dajme tomu politika na podporu chudobných, eh, ďalej národové aspekty, bez konkrétnych cieľov. Akú alternatívu ponúkate týmto konkrétnym cieľom? Ďakujeme. Vidím, že eh, polský kolega sa hlási. Viem, že nahradil Korvina Mikeho. Pán Sošnierš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád opýtal, ako chcete eh, konkrétne eh, konať v rámci predchádzania konfliktom finančnými nástrojmi. To je predsa mrhanie peniazy. Ako si to presne predstavujete, že sa tieto peniaze len tak ukradnú od niekiaľ, korupčné vlády ich ukradnú a to je hotovo? A druhá otázka, ako teda prečo chcete podporovať rodovú ideológiu? Nie všetky členské štáty s tým súhlasia. A ešte jedna otázka. Rodový mainstreaming a rovnosť mužov a žien. Hovoríme o rovnosti medzi mužmi a ženami, alebo hovoríme o rovnosti občanov pred zákonom v uzneseniach, v smerniciach sa všade tieto pravidlá porušujú. Neustále hovoríme o osobitných právach pre ženy a tak ďalej. Teda takéto zrovnoprávne v skutočnosti neexistuje. Mali by sme začať sami u seba, u seba si dať veci do poriadku, možno by sme si mali lepšie uzrejmiť, čo presne znamená pojem rovnoprávnosť. Ak som to správne pochopil, vy máte skôr problém s parlamentom, nie s Európskou úniou ako s globálnym aktérom. V každom prípade možno sa to vyrieši niekedy inokedy. Nemáme nikoho ďalšieho. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Teraz sa oblasiam na ostatné inštitúcie. Dávam opäť slovo Felixovi Fernandesovi Šovi. Tri minúty, prosím. Thanks. I think some of the... Ďakujem pekne. Speak earlier to, to reply. Ďakujem pekne. Ja by som dal priestor kolegom, ktorí sa konkrétne zameriavajú na otázky, ktoré sa tu nastolili. Ďakujem. Volám sa Hilda Hardman, ja som vedúcou oddelenia pre e, nástroje zahraničnej politiky v rámci Európskej komisie. Mám tri poznámky. To, ako Európska únia sa stavia k zahraničnej politike, tak ako to nazvala Federica Mogherini, je, čo sa zameriavame na miera stabilitu. Chceme byť dôveryhodným partnerom, ktorý sa snaží hľadať riešenia prospešné pre obe strany. Snažíme sa budovať aliancie, ktoré sú prospešné pre všetkých aktérov. Táto politika bola nastavená tak, aby sa tento princíp podporil. Pričom sa osobitne venuje pozornosť rozvíjaniu toho, čo už sa osvedčilo. Aktuálny nástroj je na podporu stability a mieru spolu s nástrojom partnerstva sú vytvorené preto, aby podporili ciele prevencie konfliktom, taktiež e, riadenia kríz a taktiež budovania mieru, ako aj budovania aliancií e, na základe pravidiel. Tieto nástroje umožňujú Európskej únii byť lídrom a tiež vychádzajú z osobitných e, flexibilných nastavení, ktoré sa zachovajú a posilnia do budúcna. Sú zohľadnené tiež v ultrarýchlych, ultraflexibilných nastaveniach. To je taktiež rozpočtovo kryté 4 miliardami. Chceme teda zachovať a ďalej posilniť to, čo sa osvedčilo. To je prvá vec, ďalej druhá vec. Konkrétne otázky, ktoré tu zazneli. Čo sa týka tohto nástroja ciele a flexibilita tohto nástroja sa zachovajú v plnej miere nástroj sa bude transformovať v plnej miere do DIKy, pričom najväčšia časť, e, pilier rýchle reakcie ako súčasť e, celkového tohto piliera a ďalej ďalšia menšia časť na budovanie mieru a globálne hrozby v tematických programoch pre stabilitu a mier. Chcela by som všetkých ubezpečiť, ktorí sa na to pýtali, že ciele, ktoré sú stanovené pre tento cieľ na podporu stability a mieru sa presunú v plnej miere do tohto novovytvoreného nástroja. Avšak z legislatívnych eh, úsporných dôvodov sme sa obmedzili, teda eh, sme sa nesnažili doslova preberať eh, popisy, podrobné popisy cieľov, ktoré sú zapracované v aktuálne platnom nariadení. To však neznamená, že nebudú spravované a z toho, čo som si vypočula od poslancov parlamentu, v tomto smere sme otvorení eh, na to, aby sme to podrobne v novom nástroji popísali. Ďalej tretia vec. Ako sa to dá dať do súvislosti s ostatnými krokmi na podporu stability a mieru. Tak ako je to v súčasnosti rozpočet eh, na spoločnú obranu politiku, z ktorej sa financujú e, krizové jednotky, sa nadalej zachová a posilní. európsky nástroj na podporu mieru, ktorý sa navrhol ako nástroj mimo rozpočtu, pokrie jednak operácie, ktoré sú pokryté z mechanizmu Atena a tiež budovanie kapacít, tak ako to pokrýva aktuálny nástroj na podporu mieru v Afrike teda spoločne indiky a tento nové, tieto nové doplnkové nástroje by mali zachovať a posilniť to, čo už existuje a mali by pomôcť Únii, aby bola ešte silnejším hráčom v oblasti podpory mieru. Ďakujeme pekne. Teraz je Miliam Ferrand, ktorý je riaditeľkou pre stratégiu v rámci DG susedstva. Ďakujem pekne a ja sa pokúsim zamerať na aspekty susedstva. Možno by som sa však neskôr vyjadrila na celkové cieľe tohto nástroja. Myslím, že sme vystavení dvojakej výzve. Jednak poskytnúť globálne riešenie na to, čo sa vníma ako globálne výzvy, ale zároveň bez toho, aby sme nejako obmedzili naše jednotlivé politiky, to je vlastne um, spoločný menovateľ všetkých otázok. Snažili sme sa využiť dva doplnkové nástroje, flexibilitu, aj to sa spomenulo, a tiež sa snažíme zachovať osobitosti jednotlivých politických oblastí. A to by som nadviazala na to, čo sa navrhuje v rámci susedstva. Myslím, že sú tu tri hlavné prvky v našom návrhu. Poprvé, chceme zachovať osobitosti politiky susedstva tým, že sa zahrnie aj financovanie e, do tohto nástroja. Podľa nás jednotný nástroj neznamená jednotnú politickú oblasť. Toto sa nastaví tak, aby sa zachoval diferencovaný prístup, čo je jeden z základných črtov Tieto politiky. Tu chceme pokračovať s osobitnými vzťahmi v krajinách a prostredníctvom partnerstiev, partnerských dohôd, partnerských priorít, asociačných dohôd, tam, kde ich máme uzavreté, teda rámec sa týmto nezmení. Zmení sa spôsob nastavenia financovania. Tiež chceme e, zachovať osobitosť výkonnosti. Teba to, to by zodpovedalo zastrašovaciemu programu, dokonca sa to rozširuje o ďalšie kritériá čo sa týka migrácie, mobility, ďalej demokratické ľudské práva, to sa zachovalo a tiež hospodárska správa a reformy. Toto sú kritériá na vyhodnocovanie výkonnosti. Aj e, toto je dôležité v kontexte susedstva. A je to zohľadnené aj v tomto návrhu globálneho nástroja ďalej po tretie. Cezhraničná spolupráca, to je tiež dôležitý prvok. To naďalej bude fungovať tak ako doteraz. Čo sa týka aktuálneho nástroja, tak ako je nastavený, vlastne nestratíme nič. Ale vďaka tomuto novému návrhu niečo získame naviac oproti tomu, čo máme. Teda získame bezpečné, e, bezpečne vybedzené prostriedky. To je teda prínos oproti aktuálnej situácii a tiež flexibilitu a prístup novým nástrojom, ako reagovať na osobitné krízy, ktoré sa môžu objaviť. Dajme tomu situácia v Sýrii, v Líbii, na Ukrajine. Toto nastavenie, kde bude určená suma na osobitné politické oblasti pre susedstvo, spolu s navrhovanými prioritnými oblastiami by mali umožniť dostatočnú flexibilitu Samozrejme chápeme, že žiadate o to, aby flexibilita sa spravovala riadným spôsobom na to, aby mohla byť funkčná. Sme ochotní diskutovať o tom s vami, ako zapracovať aj stanoviska parlamentu, ako zaistiť, aby táto flexibilita bola zohľadnená podľa inštitucionálneho základu, tak ako to stanovuje zmluva. Pre nás je dôležité vnímať tento návrh ako prínos hľadiska flexibility v politike susedstva, nie ako nejakú redukciu flexibility. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na 3 minúty Filiberto Sebregonde z ESVČ. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, well, I will echo the comments that uh, Miriam Ferran from DGNR made. Ja by som nadviazal na to, čo tu už zaznelo aj čo sa týka ľudských práv v tomto kontexte. A pán predsedajúci spomenul, že pozícia Európskeho parlamentu nebola vypočutá. My sa domnievame, že aj v rámci susedstva, aj ľudských práv ciele, sumy, modality na implementáciu boli plne zachované a dokonca sa môžu posilniť, ak to bude takáto vôľa. Dokonca v predchádzajúcom paneli zaznelo, že niektoré modality zásahu podpory obhajcov ľudských práv, ľudských práv ako takých, že by eh, sa mohli stratiť v nových štruktúrach. V skutočnosti to však tak nie je. Všetky tieto nastavenia sa môžu zachovať. Myslím, že medzi predchádzajúcim panelom a týmto panelom boli dosť e, rozporúplné vyjadrenia síce niektoré aspekty sa možno zredukovali a potom v oblasti bezpečnosti až príliš podrobne sa v nástroji popisujú. My sme členom, členským štátom poskytli informáciu o tom, e, čo je platné v aktuálnom redení a čo sa neobjavuje v novom návrhu, sa môže, dajme tomu, pokryť v príloha a naopak. Samozrejme, nechceme príliš prísne to stanovovať, príliš prísne to nastavovať. Ešte by som rád spomenul niečo k tomu, Čo sa týka rozšíreného rozsahu e, nástroja Andiky, je to nástroj, ktorý je určený na plnenie cieľov rozvoja, globálnych cieľov a takých európskych záujmov. Ja to vnímam ako veľmi dôležitý koncept. Európske záujmy, globálne ciele a medzinárodné ciele na podporu rozvoja asi nie odporujú navzájom. Mali by sme sa snažiť podporiť všetky synergie, ktoré je možné nájsť V takto prepojenom svete nedokážeme rozlišovať e, pri komplexných výzvach ako nárast populácie, migrácia, presuny ľudí. My nechápeme, ako záujmy našich partnerských krajín by boli odlišné od našich vlastných záujmov. Podľa nás sa prekryvajú isté, že agenda udržateľného rozvoja je platformou na vytvorenie týchto spoločných záujmov, ale taktiež otázky, ktoré sa týkajú migrácie alebo taktiež eh, bezpečnosti, neistoty, nestability. V tomto smere sa máme o čo podeliť s partnermi. A preto tento nástroj je nastavený takýmto otvoreným spôsobom. Ešte posledná vec, programovanie. To sa zadefinovalo ako chýbajúci článok. Ja s tým nesúhlasím. Práve naopak, je to spôsob, ako po konzultácii s našimi partnerskými krajinami a členskými štátmi, s parlamentom, ako nájsť spôsob, ako dlhodobo poskytovať pomoc našim partnerom. A tohto sa presne programovanie týka. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo našim hosťom, ale naozaj len dve minúty, každý z vás. Sme totiž veľmi časovo obmedzení. Alexej Jones Ďakujem. Len veľmi stručne. Odpovedal by som na otázku, ktorá sa týka záruk. Trošku, aby som to objasnil, tá chýbajúca stredná časť, čo sa týka aj záruk. To je možno medzi policajným rámcom, reguláciou a plánovaním. Cieľom tohto nástroja a celkovo ESVČ je reagovať na posun rozvojové spolupráce k rozsahlejšej strategickejšej koherentnosti v ESVČ. A my sa domnievame, že medzi existujúcim rámcom a budúcimi programami tam sa príjmú konkrétne rozhodnutia, ale chýba tam tá prostredná časť, ktorá by ďalej určovala smerovanie plnenia e, externej činnosti. Čo sa týka geografických, regionálnych priorít a tiež e, celkových krokov v rámci vonkajšej politiky EÚ. A tiež nakoľko to zapadá do ďalších aspektov. Zrejme tu chýba táto prostredná časť z geografického a tematického hľadiska. Uvediem príklad. Zatiaľ neexistuje stratégia EÚ k agende 2030. Aj to podľa nás by mohlo byť náznakom toho, ako to doplniť v ďalších fázach externej činnosti a implementácie. Čo sa týka záruk a účelového viazania, my nechceme samozrejme opakovať príliš veľkú prísnosť nastavení. Chceme, aby to bolo vyvážené medzi tým, čo je uvedené na nariadení, čo by sa malo potom podrobiť kontrole aj následne a tiež ako transparentne zanalizovať využitie prostriedkov podľa stanovených priorít ale myslíme si, že záruky možno sú príliš e, takým rigidným nastavením. Ni, nemalo by to byť pokryté v nariadení. Pravdepodobne otázka záruk by nemala byť pokrytá v nariadení, ako som už povedal. Sonia Reinse. Ďakujeme pekne, Sonia Ranster Giovannides. Veľmi pekne ďakujem k bezpečnosti. Ja som nemala na mysli to, že eh, je tam príliš veľa podrobností. Ehm, ja som len <laughs> chcela povedať, že eh, ten prístup v rámci rozpočtu je posilnený v, tej, v tomto ohľade. Um, pracujeme v rámci e, krekých regiónov vo svete. Nehovorím, že bezpečnosť nie je dôležité, ja len sa pýtam, kto a o čo ide, pretože tie, tie investície sú často ohrozené. Nehovoríme, že nebudeme brať do úvahy bezpečnosť alebo bezpečnostné aspekty. Nám ide o to, mimovládky občianská spoločnosť e, sa budú na to zameriavať, ako to funguje, aj v väznosti na to, ako to fungovalo predtým. A musíme si povedať, že ten prístup bol nevždy efektívny. Ja by som odporúčila, e, keďže, keďže sa žiadny civilný nástroj nenavrhuje, aby, aby parlament e, vrhol zmenu, mali by sme si hneď začiatku povedať, ako situácia stojí. Ďakujem veľmi pekne. Euh, euh, Ďakujeme pekne teraz na 3 minúty. Antonio Panceri, spoluspravodajca. Ďakujem ti, Christian. Veľmi pekne ďakujem aj ja našim hostom. Budeme istotne venovať pozornosť e, tomu, aby sa jednotlivé návrhy, navrhnuté prvky zapracovali do návrhu a chcem ale na úvod povedať, že flexibilita ako taká problémy nevždy dokáže vyriešiť. Možno ju využiť pozitívnym spôsobom, aby zefektívnila postupy a práve tu a na, tie, na tieto účely treba lepšie definovať podrobnosti. Flexibilitu však možno využiť aj opačným, možno negatívnym spôsobom môže totiž e, sa stať i problémom. Viete, že sa tu diskutuje o jednotnom nástroji a účelom štyroch spoluspravodajcov je prisúdiť Európskemu parlamentu úlohu, alebo teda rozdeliť si prácu, ktorá s tým súvisí. No a následne by potom začala diskusia k jednotlivým pozmenujúcim návrhom. Ja si myslím, že pozitívnym záverom tejto rozpravy je to, že získame lepšiu možnosť kontrolovať, pretože ak nebude takáto možnosť, možnosť kontrol, kontroly existovať, tak sa veci tým len stiažia. Na programe máme workshop 15. oktobra spolu s AFET a e DV a následne dúfam, že sa nám do konca oktobra podarí sa dopracovať zdarnému koncu. Linda McAven, nech sa ti páči, Linda. Uh, Chceš povedať niečo na záver? Áno, ďakujem, vážení kolegovia. Naozaj čas tlačí, čaká nás určitý časový harmonogram a myslím, že nás čaká intenzívna práca. Spravodajci usilovne pracujú. Ide o najdôležitejší spis, ktorý nás čaká ešte pred voľbami a všetci dúfame, dúfame že sa nám podarí dopracovať sa k zdarnému koncu. Ďakujem.